Ja, mes Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste si sadli na svoje miesta. Otváram naše mimoriadne zasadnutie výboru pre rozpočet. Chcel by som sa uistiť, že program budeme, e, môžeme považovať za schválený, nikto nemá žiadne pripomienky. Navrhujem, aby zápisnica z trialógu, ktoré sa uzavreli pozitívne, išlo o Európsky investičný strategický fond, tak aby tieto sa mohli predložiť na konci nášho zasadnutia. Ja tiež upresňujem, že bude ešte jeden dodatočný bod v programe, prípade prevodov. Myslím, že to bude Peťka. Po pečke, to pani um, Holmajer uvedie. <clears throat> Hovorili sme o mandáte trialogu rovnako ako rozpočte na rok 2016. <clears throat> Komisia zastúpená pani Georgievou predložila návrh rozpočtu na rok 2016 a ja dávam slovo pánovi Jose Manuelovi Fernandešovi, aby urobil svoju analýzu a aké sú veľké tie hlavné usmernenia tohto mandátu na hlavné linie. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. Máme jasné línie a usmernenia. Schválili sa už na plene. Zamestnanosť, eh, firmy, podniky, a podnikanie ako také. To sú tri hlavné ciele. Potrebujeme rozvíjať malé a stredné firmy a potrebujeme dobré podnikateľské prostredie pre tieto firmy. A z toho potom samozrejme treba uzavrieť, že potrebujeme v kategórii 1A dostatok financií, ale potrebujeme aj vnútornú solidaritu a tam nesmieme zabúdať na koheznú politiku, ktorá tiež prispieva k, ekonomic- e, k inteligentnému ekonomickému rastu a vytváraniu pracovných miest. Často sa na to zabúda. A tiež externá solidarita, vonkajšia solidarita, nesmieme zabúdať, že EÚ je najväčším svetovým donorom v e, rôznych významných e, otázkach, ako je azylová pomoc, humanitárna pomoc a tak ďalej, prítomnosť EÚ vo svete v humanitárnej oblasti je veľmi dôležitá, takže potrebujeme nástroje na túto solidaritu a na tieto ambiciozne ciele aj pre e, všetkých naokolo a preto tieto kategórie 3-4 sú veľmi dôležité. Preto oceňujem návrh Európskej komisie. Je to návrh správy, Oceňujem teda návrh správy, návrh Európskej komisie a niektoré tie všeobecné usmernenia by mali byť jasné. Prednedávnom sme úspešne ukončili rokovanie o EFSI, ale musíme sa snažiť Eh, minimalizovať negatívny dopad na Horizon 2020 a na Connecting Europe Facility. Nesmieme zabudnúť na jednu vec a síce musíme rade pripomenúť, že na to, aby sa mohol viacročný finančný rámec schváliť, parlament v zmysle flexibility eh, schválil určité eh, zníženie a v rámci tejto dohody Junckerov plán a ten Európsky fond, e, strategický fond, tak používame tie marže, ktoré sú nepoužité, ale zdá sa, ako keby rada na tieto nevyužité rezervy e, zabudla a tieto všeobecné rezervy by sa mali využiť na politické ciele. Potrebujeme účinný, efektívny rozpočet, potrebujeme, aby tieto marža rezervy sa využili na naše politické ciele, na naše priority, na ekonomický rast, na zamestnanosť a predovšetkým na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí. To sú naše priority. Tiež sme skonštatovali, že COSME, to je e, program pre MSP na posilnenie konkurencie schopnosti, tak tam je zníženie e, vo výdavkoch a vo viazaných prostriedkoch. A vzhľadom na prioritu pre podnikanie, zamestnanosť a MSP, tak myslíme si, že to nejde v zmysle tých priorit. A potom nezabúdajme aj na tú otázku zamestnanosti mladých. V roku 2016 vzhľadom na predpoklady viazaných, e, vzhľadom na predpoklady e, rozpočtových prostriedkov nevieme, akým spôsobom bude fungovať frontloading, takže e, je tu taká paradoxná situácia. Na jednej strane máme vysokú nezamestnanosť mladých v Európe, a na druhej strane máme zdroje na tento cieľ, ale tieto zdroje sa nepoužívajú, hoci sú k dispozícii a preto je absolútne naliehavé, aby tieto rozpočtové prostriedky sa využili na tento konkrétny cieľ. A keďže to je naša priorita, musíme dosiahnuť plnenie tohto cieľa. Vo všeobecných líniách vychádzame z princípu, že záväzky, ktoré sa prijali a viac nám prostriedky, že sa to bude rešpektovať a tiež som hovoril o rešpektovaní flexibility, ktorý nám dáva VFR. Ale chceme, aby projekty, ciele, politické priority, aby sa to všetko rozvíjalo, aby neboli problémy s platbami, ktoré by potom zabránili normálnemu priebehu a realizácii projektov a ktoré tiež podkopávajú dôveru našich občanov v EÚ. Je to naozaj niečo nepriateľné, aby sme nedali dostatočné finančné zdroje na tie záväzky, ktoré sme, ku ktorým sme sa zaviazali. Teda tá otázka pladieb, ktorú sme viac menej nevyriešili definitívne, len sme to nejak zmiernili. A to, že sa teraz táto téma vzťahuje z našich disku, e, diskusí, pretože jednoducho uh, už máme plné zuby toho, že neustále sa rozpráva o niečom, čo by de facto vôbec nemalo existovať ako problém. A keď sú teda prijaté určité záväzky, tak potom nemôžeme jednoducho zamietnúť platby. A preto oceňujem návrh komisie 153,5 miliard eur a 143,5 miliard v platbách, tak to znamená navýšenie o 2,4 vo využití a 1,6 v platbách. A to tiež dáva rezervu 2,2 teda 2,2 pardon, miliard eur vo viazaných prostriedkoch a z týchto 2,2 miliárd 1,2 sú práve v rubrike 2. Používanie v okruhu 3 alebo využívanie finančných prostriedkov v okruhu 3 musíme ísť tako, aby to bolo čo najflexibilnejšie Musíme vychádzať z princípu, že nástroj flexibility a nástroje flexibility, ktoré sú v tom maličku flexibility, tak ich treba využívať vždy vtedy, keď je to potrebné. A to, čo prekračuje rezervy, tak by e, nemalo ostávať v tých maržach, v tých rezervách VFR. pokiaľ ide o tie okruhy 1A a tak ďalej, tam je povolené navýšenie o 6,1 a v platbách 1,4. V tomto okruhu budeme venovať pozornosť, tak ako vždy sme hovorili, vytvoreniu záručného fondu, garančného fondu pre Junckerov plán, aby sme dosiahli tie celé horizontu 2020 aj Connecting Europe Facility. Chceme dosiahnuť v maximálnej možnej miere e, proste také finančné prostriedky, ktoré boli navrhované vo fonde. Rada a komisia v tomto ciele, cieli sú pripravené splniť to, k čomu sa zaviazali. Nie je predsa možné, aby Európsky parlament bola jediná európska inštitúcia, ktorá bude obhajovať politické ciele, ktoré sa zadefinovali na úvod. Musí sa implikovať aj rada a musí prijať e, rada e, tieto záväzky. Pokiaľ ide o okruh 1b, je tam navýšenie o 3% v porovnaní s rokom 2015. 15, pokiaľ ide o, výdavky alebo viazaných prostriedkov a zníženie v platbách o cirka 4 A tu musíme overiť, či to nespochybňuje tie záväzky, čo sme prijali, to je 21,6 21,6 miliard eur na rok 2016, aby tie platby, ktoré neboli zaplatené v predchádzajúcich e, rokoch, aby sme to vyriešili. To bol ten záväzok tých platieb a v, tej, v tom okruhu 2b zamestnanosť mladých, to je stále naša priorita a musíme sa snažiť o to, aby sme túto iniciatívu uchovali. Aj v roku 2016 Je to program, ale ktorý bude potrebovať určité úpravy, ale v každom prípade musí pokračovať v okruhu 2. Je určité e, zníženie aj v platbách, aj vo viazaných prostriedkoch v jednotke a v dvojke a v oktobri uvidíme, aký bude opravný list, ktorý sa obvykle robí v takýchto situáciách Nesmieme zabúdať aj na dopad ruského embarga a treba venovať tiež pozornosť celej tejto problematike. Ďalší pro, program, ktorý je v, te, v tomto okruhu, to je OLAF. Tu došlo k navýšeniu aj v platbách, aj vo viazaných prostriedkoch. E, ďalší okruh 3C, e, tam nemáme marža rezervy, musíme využiť nástroj flexibility pre tento cieľ je to asi 124 miliard eur. Ide o milióny, opravuje sa tlmočník. Ale to sú sumy, ktoré sú vzdialené od toho, ktoré sú k dispozícii a musíme naďalej pokračovať. A potrebujeme aj dostatočný manevrovací priestor na realizáciu tohto cieľa. Pokiaľ ide o okruh 4, podobne ako v okruhu 3. Hlavne otázke azylovej a migrácii, tak tu oceňujeme navýšenie vo výdavkoch. Je tam marža rezerva 261 miliónov ale je tam navýšenie 28,5 a to oceňujeme treba upresniť e, tieto navýšenia mm, vyplývajú z toho, že je tá situácia taká zvláštna. Je predsa hambou, že sa zaplatilo 1,7 miliónov eur za e, oneskorené úroky, teda za oneskorené platby. V roku 2015 sme zapratili 1,7 miliónov kvôli tomu, že sme oneskorene platili, to znamená, museli sme platiť úroky z oneskorenia. Ako vidíte, je to častý problém. A v žiadnom prípade nesmie podmienovať a ani nebude podmienovať diskusiu o prioritách, pretože opakujem, problém platieb sa musí vyriešiť bez toho, že by sme spochybňovali tie naše základné priority. A pokiaľ ide o pilotné projekty, už som povedal, že budeme s nimi pokračovať. Aj chceme dosiahnuť tie finančné prostriedky, ktoré chceme a okruh 5, tam sme povedali, Musíme byť veľmi prísni, treba rešpektovať prijaté záväzky, ale nesmieme zabudnúť, že EÚ potrebuje potrebuje dostatok financií, aby mohla čeliť tým výzvám, ktoré máme v našich kompetenciách. Ja dúfam, že tieto hlavné línie sú dostatočne jasné. Je dôležité, aby rada správne pochopila návrh rozpočtu od komisie. Hlasovanie bude 23. júna, v júli budeme 14. júla hlasovať na plene a 14. júla bude trialóg. A ja očakávam od komisie, ale predovšetkým od rady pozitívny postoj, angažovanosť rešpektovanie vyhlásení z minulosti, rešpektovanie našich priorít a tiež e, aby rešpektovali legislatívu, hlavne viacročný finančný rámec, ktorý prijali. Ďakujem nášmu všeobecnému spravodajcovi, pánovi Jose Manuelovi Fernandešovi. Oceňujem intenzitu jeho angažovanosti, pretože informoval aj o právnom základe nariadenia pre Európsky investičný strategický fond, keď pripravoval správu o mandáte, ktorú žiadal. A my mu za to ďakujeme. Áno, treba aktivovať ekonomický rast, treba zvrátiť nezamestnanosť, treba bojovať predovšetkým proti nezamestnanosti mladých, lebo to je skutočný škandál a potom treba manažovať migračné toky, treba očakávať, že tieto priority dostanú dostatočné finančné prostriedky na rok 2016. A teraz poprosím pani Guardia Sával, ktorá bola hlavnou um, spravodajkňou za rozpočet za rok 2015, aby sa vyjadrila. Eh, Ďakujem. V minulosti socialistická skupina tak ďalej aj pán Gejer sa bude venovať podrobnostiam, ale keď ste mi udelili slovo, urobím všeobecný komentár, pretože všeobecne vzdielame to, ako bol navrhnutý mandát. Je to mandát na rokovanie v trialógu. A to je aj postoj nášho výboru k návrhu rozpočtu komisie. Je jasné, že rozpočet 2016 bude pravdepodobne rozpočet, kde sa bude dať používať finančné prostriedky a kde sa bude môcť hovoriť o projektoch a nie o platbách a faktúrach, ktoré neboli zaplatené v minulosti, ale ešte stále máme 20 miliard nezaplatených. Ale ten, táto situácia sa dúfam v roku 2016 normalizuje a dúfam, že budeme môcť hovoriť o budúcnosti. Táto diskusia by nám mala slúžiť ako odrazový mostík a pán spravodajca to povedal pri svojom mandáte pre rokovanie a pre diskusiu s komisiou o revízii VFR, pretože je jasné, že máme nejaké priority, EU ich má stanovené, je to ten investičný plán Juncker, výzva v Stredomorí, migračná kríza, utečenci, zahraničná politika, situácia na Ukrajine, vzťahy s Ruskom sú mnohé prvky, nová situácia, ktoré neboli naplánované pôvodne v súčasne schválenom VFR a o ktorých by sme mali diskutovať pri príprave revízie VFR. Takže rozpočet roku 2016 by nemala byť len analýza samotného rozpočtu, ale Malo by to byť aj také uvedenie toho, čo by mala komisia uviezť z návrhu revízie VFR, pretože niektoré priority sa len ťažko budú realizovať s tými finančnými prostriedkami, ktoré máme. A otázka je, či bude možné presunúť finančné prostriedky z jednej priority na druhú, keď všetky priority sú rovnako dôležité. Ale myslím, že spravodajca to povie lepšie, lebo mňa aj odchádza hlas. Ďakujem. Monsieur Colmel Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, predseda. Aj ja by som chcel veľmi srdečne poďakovať nášmu spravodajcovi pánu Fernandešovi za jeho detálnu prezentáciu a prácu. V mene skupiny EKR by som rád dodal, že na jednej strane mnohé z toho, čo povedal, podporujem. Samozrejme, už sme počuli ale veci o prioritách v oblasti výdavkov, to je nespochybniteľné. Napríklad eh, týka vonkojších hraníc a ich zabezpečenia, ak ide pomoc ľuďom, aby neumierali zbytočne na stredozemnom mori. To sú jasné priority. Na druhej strane však aj hovoríme, že aj v prípade rozpočtu 2015 nemôžeme zabudnúť na tie hlavné veľké línie a musíme sa zamyslieť nad tým, na aké politike nám konkrétne najviac záleží. My tu ideme, že chceme viac subsidiarity, nechceme vždy len nejakú generálnu kompetenciu EÚ, pretože dokáže všetko lepšie ako členské štáty. My chceme to riešiť inteligentne, aby sme sa presnejšie pozreli, pozreli na to, na čo sa vydávajú peniaze a či to je vôbec nevyhnutné, aby Európska únia vo všetkých oblastiach bola činná a aktívna. A teraz celkom konkrétne pre nás sú dôležité dva aspekty. Poprvé, vieme a myslím, že už veľakrát sme o tom hovorili, že máme problém s nezaplatenými faktúrami a keď sa tomu chceme seriózne venovať, tak treba celkom presne tu bude mandátu povedať prvú vec a podľa môjho názoru by sa ten problém dal dlhodobo riešiť len vtedy, keď záväzky nebudú príliš rásť. To znamená, že ich treba obmedziť, tak aby platby boli vyššie ako záväzky, Avšak teraz ehm, to, čo nám predložil pán Fernández, vyzerá presne opačne. Vypočuli sme si no, prezentáciu pani komisárky Georgievy, ale počuť si čísla, to je niečo iné, veriť im, to je niečo druhé. A okrem toho myslím, že z posledného rozpočtového postupu by sme sa mali poučiť, že ten trojuholník medzi komisiou, radou a parlamentom, ktorý zodpovedá za rozpočet, je len také zdanlivá, zdanlivá účasť parlamentu, ktorá spočíva v tom, že podľa litery zmluvy zodpovedáme e, za príjmy, ale v podstate príjmy platia členské štáty a preto e, ťaha rada za ten dlhší koniec a treba to uznať a môžeme sa tváriť, že my v parlamente môžeme rozhodovať o príjmoch Európskej únie, pretože to nemôžeme a v súlade s tým by mali byť aj všetky postupy, mali, malo by sa to rešpektovať. Keď to zmluvy tak udávajú, tak treba aj povedať, že ten, ktorý platí účet, ktorý robí účet, musí platiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ali. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Na úvod by som chcel poďakovať ja eh, pánu Fernandešovi a ďakujem za vynikajúcu prezentáciu. detailne zanalizoval rozpočtové línie a náš pohľad na rozpočet je taký, že je to rozpočet, ktorý sa orientuje na tie hlavné priorita, priority, ako zamestnanosť, podniky, rast, podnikanie, platby narastli o 1,5%, a záväzky o 5,5%. Na konci roku 2016 čakáme a musím povedať, že hovoríme o tom už pomerne dlho. Takže myslím, že na konci roka 2016 treba povedať, aby sa nesplatené faktúry alebo nesplatené čiastky znížili, ten cieľ bol splnený, ďalej podpora pre malé a stredné podniky. Opatrenia na výmenu vo vzdelávaní, výskum, vývoj. Existujú finančné prostriedky na garančný fond, podpora pre polnohospodárstvo a polnohospodárov, ďalej dodatočná podpora, ktorá je namierená na opatrenia pre migráciu a praktické otázky, ktoré s migráciou v Európe a do Európy súvisia. Solidarita je externý rozmer, tiež sa zohľadňujú, tak ako povedal spravodajca. No a súčasne zvýšenie platieb, platobných prostriedkov ehm, je blízke hodnote inflácie, čiže nie je to až veľký náraz. No a by zostával na rovnakej úrovni ako v minulosti. No a ďalšia vec, ktorou sa treba zaoberať, je kohezná politika. Hovoríme o hospodárskej a sociálnej kohézii. A prostriedky tu o 4% klesli. Rozdiel medzi členskými štátmi sa prehubujú. Nemyslím, že toto je oblasť pre rozpočtové škrty. Ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť, je skutočnosť, že platobné prostriedky na správu, administratívu narastli o 3%. Nie sú veľmi dobre prerátané. My podporujeme všeobecné cieľe rozpočtu, hľadiska lepšej zamestnanosti, osobný riešenia migrácie a zvýšenie globálneho významu Európskej únie a ja dúfam, že naši zvýstavcov v trialógu dokážu obhájiť naše priority. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Miriada. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať spravodajcom za detailnú prezentáciu. A Myslím, že závery Európskej rady a, aj jej by mohli byť som pripomienok, pretože návrh komisie nie len, že nemá záväzky a prostriedky viazané pre iniciatívu pre mládež, a tiež program COSME, ktorý je dôležitý pre malé stredné podniky, tie sú ešte zredukované. Takže ja si myslím, že naše priority, čo pre rast, zamestnanosti a slušné zamestnanie nedostali takú prioritu. A ďalej otázka migrácie. Je to veľmi podstatná vec, vec, ktorá bude ďalej pretrvávať. Mne sa zdá, že dôraz sa neklade v správnom poradí. My by sme sa mali zaoberať tiež integráciou. Mali by sme zmeniť pochopenie riešenia migrácie podľa môjho návrhu názoru E, treba sa zaoberať tým, ako e, riešiť konflikty a podmienky v krajinách pôvodu. Cieľom malo byť zlepšiť e, životné podmienky ľudí. Treba prebrať zodpovednosť. Nemôžeme sa zameriavať len na deportácie a tie opatrenia, ktoré existujú, ako všetci ostatní, tak ma tiež znepokojujú veľmi malé marže tých hlavných kapitolách rozpočtu. Myslím, že Európsky parlament by mal mať oveľa silnejšiu pozíciu, čo sa týka viadročného finančného rámca 2014-2020. Ďakujem, pán predseda. A ja sa pridávam k tým, ktorí gratulujú spravodajcami veľmi vyčerpávajúco informoval o svojej práce, o tom, čo mieni urobiť. Ja by som len dodal niekoľko bodov, ktorým sa nevenoval. E, tá prvá úvaha mojej politickej skupiny je, že od rozpočtu roku 2016 nesmieme zabúdať o finančných prostriedkoch na budovanie tohto rozpočtu, ale treba aj hĺbkovo pouvažovať o efektívnosti fondov. Ideme týmto smerom. Uvidíme, ako prebehnú rokovania, ale oceňujeme vytvorenie pracovnej skupiny pre performance budget. To je rozhodujúci bod, na ktorý nesmieme zabúdať všeobecne. A plne súhlasím s jednou z tých priorít, ktorú naznačil kolega. Pred niekoľkými týždňami bol ekonomický festival v Trente. Je to taký medzinárodný kermes, ktorého sa zúčastňujú svetovo známi ekonómovia, Nobelové ceny ako Stiglitz alebo Krugman a oni zdôraznili to, že dochádza k narastu nerovnosti vo svete aj v rozvinutých ekonomikách, ako je USA alebo EÚ. Teda ošetrovať a dávať najesť, teda musíme e, ísť takou cestou takého rozpočtu, kde sa budú e, znižovať, zmenšovať rozdiely medzi ľuďmi a nerovnosti. To by mala byť tiež priorita. Ďalšie priority súhlasíme samozrejme s investíciami. v riadení migračných tokov, riešenie nezamestnanosti, ale chceli by sme viacej odvahy v tom, ako by sme videli, ako v okruhu 4 pristúpiť k financiám nezabúdať na to, aké, aká situácia je ekonomická v Európe, aké sú ťažkosti, aké potrebujú členské štáty finančné prostriedky a uvažovať aj o iných nástrojoch. To je bod, ktorý budeme musieť vyriešiť pri revízii VFR a posledný bod situácia s platbami. Pozorne sme sledovali celý vývoj spolu s komisiou, aj návrhy komisie podľa nás sú ešte pochybnosti Jediný spôsob, ako by sme mohli štruktúralne tento problém vyriešiť, je zrevidovať alebo snažiť sa uchovať úroveň e, záväzkov a platieb na podobných úrovniach a pouvažovať o väčšej subsidiarite v rozpočte, vyhodnoťme, či je účinný mechanizmus e, súčasného európskeho rozpočtu, či je Európa v súčasnosti schopná distribuovať a lepšie využívať ako členské štáty tieto finančné prostriedky, aby mala dobré európske integračné politiky, aby zlepšila život európskych občanov. To je potrebná úvaha. K imigrácii kolegovia z Kokobu poverili vytvorenie štúdie o fondoch pre imigráciu Myslím, že výsledky tejto štúdie spolu s odporúčaniami, odporúčaniami budeme mať začiatkom júla. A potom by bolo určite veľmi dobré, aby sme aj my ako členovia výboru pre rozpočet preštudovali si túto štúdiu a aby sme sa mohli tejto téme ešte venovať. Ďakujem. Pán Gejer. Ak dobre rozumiem. Gejer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňový spravodajca pánu pána Fernandesa nemám až tak veľa dodatočných kritických slov. Ďakujem za túto prácu. Všetky bloky sme opísali a myslíme si, že aj tá podrobnosť pomáha hlavne pri politickej úlohe, ktorú zohráva Európsky parlament. S niektorými pozmenujúcimi návrhmi sa ešte prihlásime. Ja mám napríklad taký dojem, že by sme mali pouvažovať o tom, či je vzhľadom na platobnú krízu, z ktorej teraz vidíme cestu, ale treba najprv na ňu nastúpiť, totiž komisia by v tomto ohľade, pokiaľ ide o platby, E, sa mala e, držať záväzkov. No, viete, ja mám iný názor ako pán Kölmel. Pán Kölmel hovorí, že znížiť záväzky. Ja by som vlastne volil opačnú cestu. Ja si myslím, zvýšil by som platby a vysvetlím aj prečo. Viete, tieto čísla nevznikajú v politickom váku, vznikajú politických úloh, zo zadania politických úloh. A predtým sa k tomu vyjadrili členské krajiny. No a na jednej strane je to upravené v zmluvách, na druhej strane z dohôd rady. No a v tomto výbore už roky pozorujeme že tu ide o stanovenie úloh, tak je rada k dispozícii, zodpovedá to požiadavkám členských krajín. Mňa ako Nemca často oslovujú členovia spolkovej vlády, patria ku juho nemeckej strane, čiže čo sa dá všetko urobiť v prospech stabilizácie kvót na mlieko, dodatočné prostriedky na fond pre utečencov. Nož ale zažívame, prežívame stále situácie, že politické požiadavky prichádzajú od rady, no už potom je tu otázka, ako tieto politické požiadavky zaplatiť a o tom počúvam málo a tam vidíme problém pri tom boji s rozpočtovým postupom. Teda pokiaľ ide o diskusiu o rozpočte 2016, ja si myslím, že to sú všetko úlohy, ktoré si stanovuje Európska únia, čiže agenda Európa 2020 alebo rôzne uznesenia, ktoré sa k tomu prijímajú. Takže je to istý finančný korzet, v ktorom to prebieham. No v tomto kontexte sa pýtam v rozpočtovom postupe dostaneme túto odpoveď od rady, či to rada dodrží, teda pokiaľ ide aktuálne výzvy, pokiaľ ide o financovanie rozpočtu. Takže túto otázku máme konkrétne napríklad pokiaľ ide o FC, ako to budeme prezentovať v rozpočtovom postupe, zrealizuje to rada, ale bude to tak ako v minulých rokoch, že e, vlastne žiadne politické ťažiska sa tu neprejavia, alebo môžeme očakávať, e, že je tu nejaká politická myšlienka. No už bolo by možné, keby sme v tomto ohľade žiadne obmedzenia nerobili. No tak druhá požiadavka je migračná politika, o ktorej hovorili mnohí kolegovia. Budeme hovoriť o právnom rozpočte, ale to sa nevyrieši teda v roku 2015. No čiže to, eh, s čím ráta rozpočet rady, ako reaguje rada. Je to vhodné na to, aby sa vyriešili problémy migračnej politiky. No tie problémy iste v 2016 nebudú iné ako v 2015. Bude to vhodné na to, aby sme to všetko zvládli. No a potom platobná kríza, kolegyne a kolegovia. V tomto výbore sme so zadozučnením prijali na vedomie že hovoríme o spoločnej analýze situácie. Možno som troška cynický, ale pokiaľ rada vo svojej reakcii na rozpočet 2016 nedokáže, že vie, a teda berie vážne riešenie tejto krízy, musí sa to prejaviť aj v rozpočte. Pokiaľ to ja neuvidím, tak si nemyslím, že to bolo viac ako milé slova, ktoré sme od rády dostali. No, uvidíme, na čom budeme. Merci, monsieur Guerre. J'ai encore six inscrits, alors... Máme ešte 6 prihlásených o slovo. Ak budete stručný, tak nebude to problém vzhľadom na čas a vzhľadom na program. Pán Delano, ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval pánovi Fernandešovi eh, za to, ako si vypočul aj ostatné výbory. Ja som bol autorom stanoviska v Agri a oceňujem, že prijali naše stanovisko. Ja zdieľam priority, ktoré hovoril investície, zamestnanosť, eh, mladí ľudia, imigrácia. A keďže hovoríme o trialógu, tak potrebujeme veľmi jasný, rozhodný, silný mandát Vedeli sme to robiť v minulosti, vedeli sme byť solidárni a takto treba pokračovať aj naďalej. Musíme rozhodne pred radou vystupovať, pretože rada má síce veľa myšlienok, ale málo financií a málo ochoty a k otázke využívania rezerv a to, že treba podporovať výskum a vývoj a mrzí ma, že ITER by mohol byť postihnutý. Musíme podľa mňa vo výskume urobiť maximálne úsilie, potreba prepojení problematika agri, pilotné projekty a tak ďalej. Nezávisle od toho je tu aj otázka príjmov a vlastných zdrojov. O tom síce teraz nebudeme diskutovať, ale dobre. Skôr, než dám slovo pani Autala, tak tlmočenie je do 20. hodiny. A ak chcete, aby sme mali takýto jazykový režim, tak musíte sa obmedziť vo vystúpeniach. Ďakujem pekne. Ja som jedinou, ktorá hovorí za ALDE. Dúfam, že nebudem hovoriť príliš dlho. V prvom rade blahoželám spravodajcovi k jeho dobrej práci poznámky prídu neskôr. No ale teraz niekoľko slov ku komisárke, ktorá sa ubrala správnym smerom, pokiaľ ide o zelený rozpočet. Ja si myslím, že to bude e, rýchlejšie, zelenší rozpočet. Globálna Európa má problémy s platbami, ja si myslím, že komisia teda berie problém s platbami vážne a niekedy je nedostatok platieb, respektíve meškané e, platby e, v oblasti humanitárnej pomoci. Teraz sa pozrieme na migráciu. Nemožno akceptovať skutočnosť, že rozpočet Europolu či Frontextu sa natoľko prioritizuje. Totiž e, máme mandát na e, záchranu v oblasti Stredomoria. Prečo by mala mať takú prioritu ako kontrolná agentúra Frontex? Prečo má sa takmer dvojitý rozpočet? Na druhej strane musíme povedať, že viete, tá podpora azylového úradu je veľmi dôležitá. A ja si myslím, že to e, vlastne natoľko neladí s návrhom Frontextu. To sa musí skorigovať ITER. Naša politická skupina tvrdila, že to e, nie je projekt, ktorý je správny Pozrieme sa na problematiku 2020, 20, to sa nerealizuje, tak si naozaj nemyslíme, že trikrát ten pôvodný rozpočet má význam v takejto situácii. No pokiaľ ide o ESI, že výsledok rokovaní bol ďaleko lepší ako návrh komisie, ale mali by sme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o všetky tie E, dôležité ťažiskové témy ako životné prostredie, podniky a tak ďalej. No a pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, chcem povedať, že rada teraz rozhodla o tom, že presunie to plnenie 0,7 e, hrubého národného dôchodku. No ja si myslím, že nedokážeme takto ufinancovať e, ciele udržateľného rastu. Ďakujeme pekne. Pán Maňka. Pán predseda, takisto súhlasím s analýzou, ktorú predložil pán Fernández a tam k tomu nie je veľa čo dodať. A možno ste si všimli, aké nízke úroky zomeškania e, sú vyčíslené. Je to tak preto, že asi iba 1% z tých, čo majú nárok na to, aby si ich účtovali, si ich účtujú. Ja tiež, keď som bol predsedom samozprávneho kraja, a dlhovali mi milióny eur e, viac ako rok, tak som si neúčtoval roky meškania, ale je tu to riziko, že ak budú všetci účtovať, tak to číslo bude mať ešte dve nuly. O dve desatine čiarky väčšie, ako, ako je to dnes. Aj preto, keď som položil otázku pani Georgieve posledne, že či sa situácia s platbami nebude opakovať, tak mi povedala, že na tango treba dvoch. A preto by sme mali, podľa mňa, možno aj, e, aj teraz, požadovať od komisie, aby naozaj pripravila analýzu, e, čo sa spôsobilo týmito, týmto neplatením, aké boli dopady e, na tých, ktorý, ktorým sme neplatili a čo sa ešte môže stať, aby naozaj, keď e, teraz prichádzame do dobrého obdobia, možno najbližšie dva roky sa bude zlepšovať podobná situácia kvôli tomu, že je ten cyklus taký, aký je, ale o 4 roky takto môžeme byť znovu v takom probléme, ako sme boli v Lani. Čiže mali by sme poznať analýzu, ako to naozaj je a čo s tým môžeme urobiť, aké to má dopady a mali by sme ju požadovať od komisie. Ďakujem. Danke. Pán Plenkovič. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Ďakujem, ja by som pogratuloval nášmu všeobecnému spravodajcovi Fernandešovi za jeho prácu na príprave mandátu pre trialog za rozpočet za rok 2016. Chcel urobiť naozaj rovnovážny stav medzi politickými prioritami komisie a tradičným postojom parlamentu, a to je rešpektovanie tých právnych záväzkov a toho, k čomu sme sa zaviazali. V mojej krajine to je najmladší člen EÚ, očakávame multiplikačný efekt tohto rozpočtu, pretože v jeho návrhu vidíme, že naznačuje a ide to cestou revízie VFR v roku 2016 v tých oblastiach, kde sú veľké očakávania, kohezná politika, zamestnanosť mladých, podnikanie, MSP, to sú priority. Tá vonkajšia solidarita. Bol som na Ukrajine a, tá, a bol som aj na Blízkom východe a naši partneri na nás pozerajú s veľkým očakávaním na EÚ. Preto máme aj tú časť rozpočtu, ktorá sa volá Global Europe a pred niekoľkými týždňami, keď sme boli na Ukrajine, tak musím povedať, že sú naozaj spokojní, že sme boli prítomní, že sme ich podporili, aby ich národný rozpočet bol v takej situácii, aby mohli prežiť tú krízu. A to isté platí aj s tou masovou imigráciou v Stredomorí. A to navýšenie by malo byť aj lepšie využité a som prekvapený, že kolega Celníky tu tvrdí, že by sme tu mohli niečo ušetriť, keď si uvedomíme, aký je obrovský tlak imigrantov v Taliansku. Ale ako som už povedal, ten základ, tá báza je veľmi dobrá na rokovania. Gratulujem nášmu spravodajcovi. Nepočujeme pána predsedu. Ďakujem, pán predseda. E, vo všeobecnom záujme nebudem hovoriť, len by som dodala v tej správe pána Fernandeša aj vo vystúpení vidno, že treba naliehovo začať s revíziou VFR. Znovu nepočujeme pána predsedu, nemá mikrofón zapnutý. Veľmi rýchlo hovorí pán Depres Nebudem dlho rozprávať. Gratulujem e, kolegovi Fernandešovi, ale boli to, povedali to už iní kolegovi, ale mám jednu poznámku. V bode 12. Platby. A pán Boh vie, ako nás znepokojujú tieto platby. Aj minulý rok. Úroveň nezaplatených faktúr v roku 2016 by malo byť asi 2 miliardy pre kohezné programy 2007-2013 a ja si veľmi dobre spomínam na schôdzi trialógu, že som položil presne otázku pani Georgieve a rade, či tieto 2 miliardy to je všetko. A nie len kohezné fondy. A komisárka povedala, že to nie sú len kohezné fondy, to je všetko dokopy tak ak nechceme mať znovu problémy, tak ja si myslím, že treba tento, treba tento text zmeniť. Mám samozrejme ešte aj iné pripomienky, ale urobím to písomne. Ďakujem, pán Depre. Pochopili sme, že tých 21 miliard, ktoré neboli pridelené v tom 2014, neboli viazané, tak to je operácia, ktorá pomôže platbe tých nezaplatených aspoň v roku 2016 tých nezaplatených platieb, ale netrpezlivo čakáme a sme zvedaví naozaj, čo sa stane v 16., 17., 18. roku a tak ďalej, pretože budeme mať naozaj obrovské sumy, tak buď znižíme záväzky, čo ale nie je veľmi rozumné, alebo navýšime o potrebné finančné prostriedky platby a preto je potrebná tá revízia VFR a je to nesmierne naliehavá úloha. Možno by sa mohla vyjadriť aj komisia k tomuto bodu. Merci, monsieur le président. Donc, le niveau atteint... Áno, očakávaná úroveň toho, čo sa volá neplatené platby v roku 2016. To sú 2 miliardy pre programy 2007-14, o ktorých sa diskutovalo posledné roky. Nové programy 2014-2020, kohezná politika, tam sa sústredujú dve tretiny všeobecného objemu a je tam taký rozdiel medzi momentom, kedy sa robia e, záväzky a kedy sa realizujú projekty a potom až prichádzajú tie platby. Takže budú určité faktúry, ktoré prídu za nové projekty koncom roka 2016 a niektoré prídu v poslednom decembrovom týždni 2016 a tie nebudú zaplatené, pretože možnosť ich spracovať, to, že sú legálne zanalizované a tak ďalej, jednoducho nebude možné ich zapam, zaplatiť a tiež nie je vylúčené, že budú určité prerušenia v niektorých platbách, aby sme overili kontrolný a riadiaci systém. Robili sme to aj v minulých rokoch. a budú určité faktúry, ale to je v absolútnych číslach len zlomková suma toho, čo ostáva v okruhu B ako nezaplatené, pretože v agri, vo polnospodárstve nie je backload a v administratívnych výdavkoch tam tiež nie je backloading, takže tie 2 miliardy o ktorých sa hovorilo, tak sa to týkalo programov 2007-13. Ďakujem, pán predseda. Monsieur Fernandez, on va, on va conclure. Pán Fernández, takže skončím a predtým, než vám dám slovo, tak by som chcel ešte povedáte, že lehota na predkladanie pozmúcich návrhov je 10. júna o 10.00 v stredu. No a pozmeňujúce návrhy môžu byť predkladané v angličtine, keďže lehoty sú krátke, no a hlasovanie na výboru, výbore pre rozpočet sa uskutoční 23. júna a júlina pléne. Lehoty sú veľmi krátke. Na júlovom pléne budeme o tom hlasovať a 14. júla začne trialog. Alors, Monsieur Fernandez, euh, nous souhaitons tous que ce débat... Pán Fernandez, všetci si želáme, aby rozpočtová debata tento rok no, poznačená diskusiou o platbách. My samozrejme budeme dávať veľký pozor na dosahovanie cieľov. E, mali by sme sa sústrediť na niekoľko prioritných cieľov. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, naše cieľe sú jasné v prvej časti návrhu správy A ja už som hovoril v týchto cieľoch. Chcel by som poďakovať Chcel by som poďakovať za podporu, milé slova, aj za pozmeňujúce návrhy, ktoré už som videla, ktoré ešte dorazia a rád by som povedal, že priority schválené vo všeobecných líniách sú správne, priority. Budeme pokračovať, pokračovať v našej práci a tiež by som rád skonštatoval atmosféru jednoty a to je veľmi pozitívna záležitosť v našom výbore. Samozrejme existujú rôzne názory, pretože nemôžeme priority redukovať a záväzky redukovať treba povedať, že viacročný finančný rámec, ktorý máme, bol schválený jednomyselne v rade. To znamená, že nemôžeme súhlasiť s tým, že rada spochybne to, čo bolo jednomyselne schválené. Záväzky sú jasné, flexibilita je tiež jasná, politické priority, ktoré obhajujeme, Myslím, že rada minimálne verejne existujú tieto prehlásenia a rada súhlasí s tým, čo tu teraz obhajujeme. My budeme pokračovať v tej práci a verím, že výsledok bude pozitívny. Samozrejme je tu ešte jedna vec, ktorá bude to zapadať do tej debaty a myslím, že rok 2020 teda Horizon 2020 a Ces. A ako som povedal, budeme sa snažiť dostať prostriedky v možnej miere. Hovoríme o revízii viacročného finančného rámca a ja dúfam, že aj komisia o tom bude hovoriť. Rada o ničom nehovorí ale keď rada hovorí, tak má pokúšenie hovoriť o revízii. Review. Uvidíme v roku 2016, ako to bude vyvíjať. Súvisí to s dodržením kompromisu priorit, ktoré opajujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dúfam, že sa nám podarí vyliečiť radu z toho autizmu, ktorým trpí a ktorý pociťujeme v rámci rozpočtových trialogov. Želáme všetko dobré nášmu spravodajcovi. Bod 4. Mobilizácia globalizačného fondu. Dávam slovo pánu Sarvamovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá žiadosť z Fínska je to pomerne jednoduchá záležitosť, okrem jednej veci, ktorú vám vysvetlím. týka sa to firmy Roadcount, čo, ktorá vyrábala eh, čipy do automobilov a končila svoje aktivity vo Fínsku, čo sa týka aktivity 500 z 560 zamestnancov, ktorí boli prepustení. Fínske orgány oznámili, že udalosť, ktorá spôsobila prepušťania, je zrušenie činnosti. No a orgány, len tie štruktúrálne zmeny. A to nájdeme vo všetkých žiadostiach, aj v nariadení, ktoré máme v EGF. No a chápem, že sme viazaní nariadením a jeho znením, ale aj tak by som chcel predložiť pozmeňujúci návrh a predložím ho návrhu správy veľmi malú zmenu predloženého znenia. Som chcel povedať, že musíme byť úprimní pri našej práci a povedať, že niečo ako toto no, spôsobené len globalizáciou nie je úplne pravda. Takže to je taká malá zmena v znení tak to výbor schváli, doplním tam slova, že prepušťanie v Broadcome bolo čiastočne spojený s trendom, ktorý postihol celý elektronický priemysel v, v fínskom priemysle. kulminovalo to v prípade Nokia, ale dospieme k záveru, že tieto udalosti súviseli a tak ďalej a tak ďalej s globalizáciou. No a chcel by som vám povedať teda, že aj keď celá myšlienka IGF je o riešení problémov, ktoré spôsobuje globalizácia, v našom texte nemôžeme povedať, že trh neexistuje. Nokia spravila niektoré strategické chyby a preto to je o týchto robách nie len o niečom čarovnom, čo sa nazýva globalizácia, čo by automaticky presúvalo prácu do Ázie. Čiže toto je všetko, čo by som chcel povedať, inak je to pomerne jednoduché. keďže už je čas pokročili, už prišiel aj pán Tarant, aby hlasoval. Ďakujem pekne, pán Sarvama. Áno, globalizácia to je dôležitý bod. a tento fond prispôsobeniu sa globalizácii áno, je dôležitý aj v prípade, keď dochádza k takým prepušťaniam, ale aj v prípade problémov vyplývajúcich z globalizácie alebo riadenia firiem alebo stratégií, ktoré prijali. Chce sa niekto vyjadriť? Nie, tak upresňujem termín na pozmeňovacie návrhy 16. júna o 17. Vo výbore budeme hlasovať 23. júna a na pléne sa bude hlasovať v júli. Ideme hlasovať. Vložte prosím vaše hlasovacie kartičky do zariadenia. Všetci ste už mohli musíme hlasovať o, o správe pána Depre, technická pomoc iniciatíve komisie oceg 1, pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, držali sa, prijaté. Odsek 2 číslo 3, spravodajca, nie za, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 2 číslo 4, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 2 číslo 5, spravodajca je za, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 2 číslo 6, spravodajca je za, kto je za. Proti zdržali sa prijaté. Odsek 2b číslo 7, sa proti, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 2c číslo 8, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté Odsek 3 číslo 9, spravodajca proti, kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 4, bod A. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 4, číslo 11. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Overíme si to. Pozmeňovací návrh číslo 11. Hlasovali ste, ale nebol som si istý, aká bola väčšina, preto si to overujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 19 za, 16 proti. Čís, odsek 4, číslo 12. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 4a číslo 13. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 4b číslo 14. Kto je za? Proti? Overíme si to. Otvárame hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to schválené 16 za 15 proti. Ocek 5 číslo 15. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ocek 6 číslo 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 6 číslo 17. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6b číslo 18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6c číslo 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa? prijaté. 7a číslo 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Nie, dobre, overíme si. Číslo 20. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Odsek 8 číslo 21. Máme tu ústny pozmeňovací návrh recommends a to je nahradené slovami highlights the importance of spravodajcej proti, kto je za, proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 8, číslo 1, kto je za? Proti? Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. A teraz celý text znení pozmeňovacích návrhov. Menovite otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 5 proti, traja sa zdržali, text je schválený. A teraz ideme hlasovať o prevodoch. Pani Guardia Sabal, môžeme hlasovať menovito. Transfer, ktorý umožňuje likvidáciu. K tomu textu, ktorý sme práve hlasovali, otváram hlasovanie. Spravodajca je za. Všetci ste hlasovali? Dobre. Zatváram hlasovanie. 27 za, 3 a proti, 5 sa zdržali. Teraz dám slovo pani Holmajer pre ostatné oddiely bude ešte doplnková správa, ktorú sme dostali neskoro, tak ako je to v tom C3 2015. Takže najprv prvý presun sa týka personálnych otázok. Chcem formulovať prozbu, aby parlament podklady spravodajcom nedá, neprezentuje hodiny pred zasadaním Máme možnosť sa to tiež ešte potom pýtať a ja poznám tú tému ešte z minulého roku. Je to tak, že máme tzv. contract agents, no a tá sa nebude dať zaplatiť ďalej, keď sa nenavýši rozpočet, pretože v roku sme veľmi škrtali z tohto dôvodu 4,09 a ešte 594 transition allowances ako teda prenosné prostriedky, takže 4,68 pre e, zvyšných zamestnancov. C3. bezpečnosť. Súhlasíte s tými finančnými, s tými rozpočtovými prostriedkami, s tým transferom, pani Holmajer? No, hovoríme o personále, takže personál, po druhé bezpečnosť a po tretie e, Líza. Takže najprv C5, pani Guardia Sabal. Áno, už to povedala spravodajkyňa, ale podľa mňa nie je rozumné, že máme hlasovať o transfere 4 miliónov keď sme dostali nedostatok a na poslednú chvíľu. Je to veľmi dôležitá téma, aj keby to nebola. Podľa mňa to nie je spôsob, ako by mal pracovať tento výbor. To nie je problém spravodajkne, ja ju nekritizujem, ale nemôžeme postupovať takto. A nie je to len v tomto prípade, ale je to aj ďalší bod a takto ušetrím čas. Aj tá EULISA dnes o 18. sme dostali návrh stanoviska a ja tiež nekritizujem spravodajkyňu. Ja viem, že urobila maximum, ale predsa je nepriateľné, aby sme informácie dostávali tak neskoro. Ja by som požiadala o presunutie hlasovania, lebo inak sa naša politická skupina sa jednoducho zdrží, lebo nemali sme čas preštudovať si dokumentáciu. Pani Holmajer. Pani pas de très bonne administration que nous transmette un rapport Naozaj to nie je dobrý postup hodina či dve pred schôdzou. Áno, úplne súhlasím. Som tu s tromi agentami už a pýtam sa, že e, čo vlastne komisia potrebuje, teda aký dlhý čas a keď si sa tie podklady posúvajú. No a keď to neodsúhlasíme, tak personál nedostane finančné prostriedky. To je konštelácia, ktorá absolútne je nepriateľná. Takže možno som neprejavila dostatočnú zúrivosť, totiž medzi kabinetmi sa to posúvalo, no a teraz sa prišlo na to, že potrebujeme okamžite peniaze, pretože nie sú peniaze na to, aby sa zaplatil personál. To je jeden jediný dôvod, prečo vôbec chcem súhlasiť, pretože viem, o čo ide, ale vidíte ten, ten, ten spôsob, kým sa tu e, narába aj nesprávny a kolegyňa má na 100% pravdu, hm, kde je príslušný riaditeľ, čo si o tom myslí, pretože <laughs> už utrpel tým, aká som bola zúrivá. Donc, euh, qui d'autre demande la parole Ešte kto žiadalo slovo? Le directeur. Oh non, De la commission Ou du parlement? Kto? Riaditeľ. Ako je to možné, že sme v takejto situácii, pán riaditeľ? Sú nejaké predpovede? Ale ďakujem za udelenie slova, len by som vysvetlil pre rozdelenie 2,25 miliónov eur, ktoré sú naplánované pre pokračovanie e, zmluvných zamestnancov politických skupín, ktorí sú rekrutovaní vzhľadom na navýšenie postov. Pani Holmajer, žiadate o slovo? S'il vous plaît. Uh, vu que les, ces procédures euh, de pourboire les postes keďže ehm, vypisovanie týchto miest vychádza z veľmi striktného postupu a politické skupiny žiadali dodatočné sumy, aby bol phasing in dočasných zamestnancov, aby sme e, zabezpečili fungovanie od začiatku volieb Nový organ, organigram funguje od 1. januára 2015. Potom je tam 1,6 milióna naplánovaných pre zmluvných zamestnancov bezpečnosti vzhľadom na súčasnú situáciu. Tento nábor sme urýchlili a ide aj o politickú prioritu a potom v politike rovnosti a rôznorodosti narastol počet zmluvných zamestnancov s handicapom a tiež je tu vyšší počet e, materských a rodičovských dovoleniek. Tak preto je takáto zložitá situácia. Ja sa zhodnem na to, že ste sa e, dostali do ťažkej situácie, aby ste mohli správne túto žiadosť e, zhodnotiť, ale bol by som veľmi rád, keby ste naozaj zvážili, či by bolo vhodné presunúť hlasovanie na neskôr ale som tu pripravený dať vám oveľa obširnejšie informácie. 23. júna je budúca schôdza. Môže to čakať do budúcej schôdze? Môžem položiť pánovi riaditeľovi otázku. Otázka znie práve my oznámili, že jednoducho nie ste schopní zaplatiť personál a politické skupiny budú donútené e, konať. Ja by som chcela vedieť, či to skutku tak je. Keď môžeme tri týždne počkať, no tak prečo e, to, som to dnes dostala napísať si stôl? si je peux me permettre de répondre. Ak dovolíte, budem odpovedať. Ako viete, problém je v určitom počte zmluv, ktoré museli byť pred letom obnovené. Bolo by dobre, keby sa to mohlo schváliť dnes. Ja chápem, že e, máte s tým vážne problémy, tak možno pochopím, ak to presuniete. No ale leto je 21. júna, áno, a 23. máme schôdzu. Administratíva je pripravená urobiť všetko preto, aby to prebehlo v poriadku. A dúfame, že sa to dnes chváli, no tak ale ak nie, tak počkáme na ten 23. jún, pani Holmajer. Ako to bude teraz s personálom? Isté, že neprepustia personál, ale momentálne je možné iba na určitú dobu preložiť, eh, predložiť e, eh, zmluvy. Čiže, keď poviem celkom jasne, čiže deviatiači budú môcť zostať. E, práve preto, že podklady sa predložili neskoro? Nie. nie podklady sa ešte obsahovo korigovalo a na základe toho došlo k tomuto meškaniu. Poprosím vás, aby ste všetko pripravili a eventuálne, ak by sa to schválilo 23., tak to môžete ešte, pán Depre. Áno. Ja chápem, že niektorí majú pochybnosti, ale je minimálna šanca, že by sa do 23. zmenili nejaké sumy. A je tu vlastne pochybnosť e, to schvalovať, ak tu nie je žiadne riziko. To je môj postoj. Ak tu nie je riziko, že za dva týždne sa tie sumy nezmenia a ak táto žiadosť o finančné prostriedky je legitímna, prečo by sme to neodhlasovali teraz? Ja chápem, že je to nepríjemné, že sme to dostali tak neskoro, ale podľa mňa to nie je problematická záležitosť. Predseda bez mikrofonu. Nepočujeme pána predsedu. Súhlasím s kolegom Depre. Obsahovo mm, to nie je nič problémové, je to jasné. Formálna otázka je, či z formálnych dôvodov to bude istá neistota pre zamestnancov. Ja by som sa rozhodla v prospech personálu. Nechcem, aby žili v neistote. No, ale chcem skutočne kritizovať to, že podklady boli predložené, tak neskoro to som chcela povedať. Arnot? Arnot? Yeah, I mean, I mean this, this seems to me to be... A... No, pre mňa sa to zdá byť mizerná situácia. Počas plenárky v Štrasburgu, keď je mnohí z nás priamo v snemovni, som nemal možnosť pozrieť sa na podklady prv, ako som sem prišiel. Ja si myslím, že je tu tiež nedostatok komunikácie. Keď sa má niečo stať, keď sa niečo nepáči, tak prečo E, sa o tom nekomunikovalo vopred. Prečo nevieme, že meškali tieto podklady, tieto dokumenty. No prečo sa ocitla pani Holmajer v takejto pozícii? Jej by to mali vysvetliť, teda čo sa deje. No mali by sme sa pozrieť na procedúru a zistiť, kto je zodpovedný a hádam by mali byť aj ste sankcie. Monsieur všetko. Pán Böge. Pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Na jednej strane možno pochopiť, čo povedal kolega Deple, no že na druhej strane treba byť dosť opatrný. A to poznám, pretože som už dlhšie členom tohto výboru. Treba dodržiavať termíny, aby sa problematika dala spracovať že opätovne sa to nerešpektuje. No a samozrejme, keď má zlodej šancu, využije ju. Takže prosím vás, treba dodržiavať dané lehoty, čiže kedy treba podklady predložiť, kedy má spravodajky na nenárok, nárok, pretože v opačnom prípade musíme voči administratíve vymyslieť nejaké opatrenia, aby tým netrpel personál. Nous allons, nous allons passer au vote maintenant, je pense. No, tak ja si myslím, že môžeme hlasovať Spravodajca hovorí, že je to síce polutávania hodné a ja sa k tomu pridávam, že sa to nesmie opakovať. A vzhľadom na rizika, že by e, sme dostali politické skupiny zamestnancov a generálneho tajemníka do ťažkosti, tak musíme rezignovať a musíme hlasovať. Skonštatovali sme to v zápisnice, ide o transfer. Otváram menovité hlasovanie. voyez. Le scrutin est clos. Uzatváram hlasovanie. Tá 15 za, 15 sa zdržali, ale je to schválené. Pani Holmajer, C3 U, budete robiť rozdiely medzi aplikáciou a finančnými prostriedkami? Also, jetzt kommen wir zum... No, teraz druhý bod, týka sa to bezpečnosti, ide o transfer 7 miliónov, teda prevod 7 miliónov, aby som s tým súhlasila. Tento presun spočíva na tom, že skupina kurdských demonstrantov zautočila na budobu a teda sme zase pod eh, bezpečnostným nátlakom tmárov tvár zintenzívnenému útoku teroristov, takže potrebujem iné bezpečnostné opatrenia. Z tohto dôvodu sa uskutočnil prieskum v budove intenzívny. No a teraz e, vstupy sú na jednej strane otvorené, ale na druhej strane majú pancierové sklo, aby boli istejšie. No a na to sú potrebné isté práce na statike, pretože na podloží podložie pôsobí väčšia váha. No z tohto E, dôvodu je potrebný presun vo výške 7 miliónov eur e, v prospech fitting out presence, teda bude to z rezervy. aby som chcela požiadať o to, aby parlament v prípade, ak bude plánovanie ukončené, aby, aby spravodajcovia pohovorili o tom, ako je to s plánovaním, ako to exaktne všetko bude vyzerať. Ináč súhlas, pretože celá tá agenda je dosť dlhá. n'a pas tous voté. Ça y est. Scrutin est clos. Large majorité. Široka väčšina. Aplikácia pani Holmajer a politika nehnuteľnosti. To je posledný bod. Bolo by snáď dobré, aby sme v budúcnosti kratšie diskutovali, pretože viete, tieto agendy sú veľmi drahé. Takže ja som sa porozprávala s Iris Hoffman, teda s mojou kolegyňou ešte raz tu v parlamente, práve z toho dôvodu, e, že zjavne komisia, a to je moja kritika, agentúra, agentúru zjavne neprimela k tomu, aby nám agentúra odovzdala riadne podklady dnes o 16. hodine, teraz som ich dostala, totiž takže som nemala čas si to prečítať. Ja som prečítala 200 stránok, ktoré sa dobre význam o francúzskom stavebnom práve, ale viete, no nedá sa očakávať spravodajkyňa o tieňových spravodajcov, že 200 e, stránok prečítajú a budú sa zaoberať rôznymi stavebnými zmluvami, prv ako vôbec dokážu nájsť, e, čo tam eventuálne nie je. No a takto e, sme to 10 dní vysvetľovali komisii. Musím to teraz nahlas povedať, aby sa to dostalo do, zápas, do zápas, zápisnice ja som povedala, plánovacie náklady sú súčasťou projektu, odkedy sa neoznamujú, vždy sa oznamovali, takže vlastne teraz máme všetky tieto náklady, no a my máme náklady pre prvý stavebný proces 10,2, no a potom spolu máme 21,5 No potom e, máme ešte tzv. rezervu, kde sme ochotní akceptovať notifikáciu. Je to e, e, rezerva 430 tisíc. No a nevídeme v ústretí žiadosti agentúry, ktorá sa vyjadrila, že by chceli mať 2 milióny vopred. Ja som povedala, nie, to neprichádza do úvahy, ja predsa nemôžem vydať 2 milióny s otáznikom. Teda keď sa takto solidne plánuje, chcem povedať, napísala som stanovisko a hovorila som o tom s kolegyňou Hoffman, napísala som všetky čísla teraz na adresu komisie. Chcem povedať, ak E, má niekto OIB a OIL, tak e, viete, to je bezpečnostná agentúra bez akéhokoľvek stavebného odborníka. A v podstate je dôležité vysvetliť mnohé otázky. My máme OIB, nemáme OIL, takže niektoré veci dokážeme urobiť lepšie Dobre, peniaze sa vydávajú, ale ja to hovorím teda kriticky, že sa peniaze vydali. Vyzývam komisiu, aby mm, sa postavila voči tejto agentúre ináč. Totiž nehovorili o napríklad e, o 600 tisíc e, pre stavebnú kontrolu. Ja som za to, aby sme dostávali precízne čísla, aby sme mohli podať aj precíznu správu. No a my máme teraz presné čísla a potvrdili mi dnes, že sú to všetky čísla. Pre prípad, že sa ešte niečo vyskytne, tá komisia a agentúra e, bude robiť ďalšiu notifikáciu. To je totiž jediná istota alebo mm, záruka, pokiaľ ide o náklady. Ďalšie náklady nemôžeme dať. Kriticky sme poznamenali, že sa ešte neráta s e, presťahovaním, pokiaľ ide o EU Líza. O týchto nákladoch ešte nevieme, tie nám ešte oznámia, ja no napíšem tam tiež, že nás musia precízne informovať o tom, ako stavby postúpili a že či e, náklady zodpovedajú našim zadaniam. No tým sme tam pojali všetky zábezpeky, ktoré sú dôležité. Čiže EU LISA zatiaľ pozostáva z kontajnerov zatiaľ nezodpovedá bezpečnostným štandardom, ktoré musí takáto budova zodpovedať. Takže e, my máme všetky podklady, ale kritizujem, že to bolo veľmi ťažké, chaotické, teda ten spôsob, ako sa tie podklady k nám dostávali. E, ja som s kolegyňou veľmi teda tvrdo musela bojovať. Merci. Ďakujem za váš dohľad. Treba to urobiť dnes, alebo to presunieme o dva týždne to hlasovanie? No, Líza, alebo komisiu by sme, Líza, alebo komisiu by sme sa mali spýtať. No, už naposledy sme to e, predložili, pretože ak by sme nepredložili stanovisko, ale tak by to vnímali ako schválené, čiže musíme predložiť im negatívne stanovisko. Ja navrhujem, viac ako stanovisko z toho nebude a viac, akoby čísla z toho už tiež nebude. Takže všetko je ukončené a ja by som navrhla schváliť stanovisko, aby sme viedli naše, našu kritiku, tomu rámec, prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie údajov a technického vybavenia. Nepočujeme pána predsedu. Dnes večer ste dostali návrh, informovali ste sa o ňom a myslíte si, že môžete o tom hlasovať teraz? Pán predsed, predseda, tam presne to, čo som povedala. Týka sa to len toho, že v Štrásburgu čtyri rôzne pozemky, na ktorom stále príslušné budovy, by mali stať, existujú tam presné, presná rozhodla, koľko štvorcových metrov, koľko štvorcových metrov má súčasná budova, koľko kontajnerov tam je a 2B, čo sa plánuje ako projekt a totiž by hlavná budova bola obnovená, bola zrealizovaná prístavba a ešte náklady, respektíve rozhľad pre energie, čiže v budúcnosti budeme mať 8012 štvorcových metrov namiesto 2150 budeme mať viac ako 5000 štvorcových metrov na 166 osôb, teraz máme na 124. A to je spôsobené narastom neurolíza a ná, náklady jediné, čo kritizujem, z toho včasného varovania, no, boli tam že 2 milióny a teraz bez kontinuačnej rezervy to je 23 miliónov, 23,5 milióna a s tým E, z kontingenčného rezervu 24, viac ako 24 miliónov. Ja som ja presne rozdielal tie náklady. Deloitte pozemky prvý projekt, ktorý má byť postavený 10,2 milióna. Po druhé obnova. Doktor mm, istoty a ďalej do dozor nad stavbou a potom odvoz odpada. A ja kritizujem Eurolízu, agentúru, komisiu za to, že na začiatku to veľmi dlho trvalo, pokiaľ dorazili informácie, žiadam, aby sme to v budúcnosti mali jasne a výstižne. Po druhé, Európska komisia, namiesto aby dávala milióny, aby povedal iba o jav. Takže tých 1,2 by sa už nič nezmenilo, to je vybavené. A to kritizujem ten priebeh ja v mojom stanovisku. A po tretie, systém včasného varovania. My spravodajcovia sme to nedostali. To sa chyba v parlamente 17 miliónov alebo 19 miliónov ale teraz je to v skutočnosti 24 miliónov. No a na záver, že žiadame, aby nebolo e, dobrovoľné 15-percentný náraz nákladov, ale treba sa držať tých nákladov, ktoré sú oznámené, aké budú dodatočné náklady, tak ich treba e, notifikovať a, treba nás o to informovať. To je teraz obsahom stanoviska, pretože viac už z toho nedostaneme. Takže projekt je nevyhnutný, to je už známe. Celé týždne. Dobre, takže skôr než budeme hlasovať, ešte sa prija- prihlásil niekto? Pani Pšovodní. Vážený pán predseda, dámy a páni, od istého času pozorujem, že sa nám dávajú k dispozícii, teda predkladajú, predkladajú sa nám projekty, ktoré vlastne nepoznáme. Ja som sa tak na základe svojho života rozhodol o tom, že keď mám hovoriť o peniazoch, keď sa mám o nich rozhodovať, nemôžem sa zodpovedne zodpovedať. Buď nemôžem spraviť nič, alebo musím byť proti. Ale zdá sa, že naše stanovisko nikoho nezaujíma. Je predsa dôležité, aby sme o tejto téme niečo vedeli viac. Ja by som sa rozhodol, aby som bol proti. Qui d'autre demande la parole? Kto chce ešte vystúpiť? Dobre, ideme hlasovať. Kto súhlasí s návrhom pani Holmajer? Je vous remercie. Baissez les mains. Avis contraire. Proti? Myslím, že máme väčšinu. Stanovisko môžeme schváliť. Entschuldigen, dass du spät kommt. Ich war keine... Sa ospravedlňujem, že prišli neskôr, nebol to zámer. Ja tie údaje mám len od dnes od 16.00. Musíme sa dostať z takéhoto spôsobu fungovania. Dúfam, že to urobí aj komisia a dohodneme sa, že už v budúcnosti nebudeme správy príjmať na schválenie, ktoré prídu na poslednú chvíľu. To je ten správny postup lebo budeme potom riadení postupmi a procedúrami, pretože takýmto spôsobom hlasujeme neuspokojivá. Sme to kritizovali napriek tlaku pani Holmajer. ASB Building Bruseli, pr, v Bruseli presúvame. Boli tam dva body. Bezpečnosť pri vchodoch, to je presunuté. Posledný bod. Je to presunuté Budeme o tom diskutovať pravdepodobne o dva týždňa. Ešte teraz pán Fernández nám povie, ako prebehne trialóg o FC. Ďakujeme mu za to, za jeho stálu prítomnosť. Participer à ce trilogue. Prochaine réunion. Na budúcom stretnutí, dobre, na budúcom stretnutí, ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak Uzatváram schôdzu a poprosím koordinátorom, aby ostali. Écoutez, je suis désolé, mais ne pouvons pas faire autrement et... Euh... ma to, nemohol som postupovať inak. Keď sme dali mandát, tak bolo potrebné, aby sa prediskutoval. A dnes večer sme mali mimoriadnu schôdzu, dali si tam mimoriadne témy. Normálne schôdza nemala byť o 19. Ale keďže bolo potrebné schváliť tento mandát, bola mimoriadná schôdza, keby tomu tak nebolo. A keby tu nebol ten aj problém e, tej ratifikácie tých zmluv, tak aj to by muselo čakať dva týždne. A chcel by som poďakovať tlmočníkom, bez nich by sme túto diskusiu nemohli mať. Ostali oveľa dlhšie, je 20.55 a tlmočenie malo byť len do 20.